Európa stojí pred historickou skúškou. Stovky tisíc ľudí hľadajú v Európe ochranu pred vojnou a pred prenasledovaním. V svojej zúfalej situácii prichádzajú s rodinami a prichádzajú v napukovacích člnoch cez Stredozemné more. Objavujú sa ľudia na staniciach železničných, prechádzajú cez osnaté drôty, vystavujú sa prevádzačom. Mnohí popri tom strácajú svoje životy. Ženy, deti, sa dusia v takýchto vozidlách, ktoré ich prepravujú a mnohí sa dokonca utopia v Stredozemnom mori. Dámy a páni, vo chvíli, kedy stále viac ľudí sa vydáva do Európy a stále viac ľudí stráca pri tejto snahe svoje životy, nám musí byť jasné, že nedokážeme riešiť tento problém ani múrmi, ani zastrašovaním. Chcem by som vám niečo pripomenúť. Pred niekoľkými dňami tzv. islamský štát zdevastoval kultúrne dedictvo v Palmíre. Nenávratne. Ale takmer sme už zabudli, čo riaditeľ tohto múzea v Palmíre pred niekoľkými týždňami musel absolvovať, alebo čo, teda, mu bol vystavený, ho uniesli títo kriminálnici. A pred takýmito kriminálnikmi utekajú ľudia, ktorí smerujú do Európy a ich určite neodradia ani múry, ani zastrašujúce reči. Nebudeme schopní riešiť tieto veci e, opatreniami normy jednotlivých štátov ani e, nejakými inými neúčinnými opatreniami. Budeme musieť formulovať spoločnú politiku pre utečencov a komisár Juncker e, príde v stredu na plénum a bude hovoriť o mechanizme, núdzovom mechanizme, pokiaľ ide o prerozdeľovanie prichádzajúcich utečencov, teda predstaví to plénu. A nie len tu, v parlamente, ale aj vo všetkých iných orgánoch si kladieme otázku, akú úniu chceme. Či chceme úniu všetci proti všetkým, alebo či chceme úniu solidarity. Úloha, pred ktorou stojíme, je obrovská. Možno, dámy a páni, tou najväčšou výzvou, pred ktorou stojíme ako aktuálna generácia politikov. Pri všetkých rozprávach a diskusiách ohľadom čísiel, kvót, Dublin, Dublin 3 alebo Schengen, pri tých číslach prosím, aby sme nezabudali na to, že tu hovoríme o veľmi trpkých osudoch konkrétnych ľudí a tí ľudia, ktorí sa vyberajú do Európy, tí prichádzajú, pretože veria v Európe, veria našim hodnotám. Ale tie dramatické udalosti posledných týždňov e, zneistili mnohých občanov v rámci samotnej EÚ. A na adresu tých ľudí, ktorí nám smerujú mnohé otázky, chcem povedať, že nie každý, kto položí kritickú otázku, je hneď automaticky proti utečencom. Musíme tie starosti a tú núdzovú situáciu občanov zohľadňovať, pretože tie problémy sú evidentne výrazné Chcel by som sa poďakovať všetkým ľuďom v rámci našej únie a všetkým tým bezpočetným ľuďom a dobrovoľníkom, ktorí či už na železničiach alebo na iných miestach e, poskytujú vyčerpaným a unaveným utečencom e, základné zabezpečenie, ktorým dávajú ošatenie a ktorí sa prihlasujú na dobrovoľnú prácu v tých utečenských táboroch. My musíme sa orientovať na takúto ľudskosť tak, aby e, ten hrozný obraz toho malého Ajdana, Jana Koldyho, ktorý myslím na všetky hlboko zasiahol, aby sa už takýto obraz v Európe nikdy nezopakoval. aspoň